Týka sa to novej francúzskej vlády po vymenovaní dvoch našich kolegov, pani Sylvie Goulard ako ministerky pre ozbrojené zložky a pani Marielle de Sarnes ako ministerku pre európske záležitosti v rámci Ministerstva pre Európu a zahraničné záležitosti. Parlament podľa, eh, v súlade s rokovacím poriadkom uznáva, že 18. maja 2017 sa ich miesta uvoľnili a ja týmto kolegyňam gratulujem a prajem veľa úspechu.